Sudán, prípad doktora Amina Makiho Madaniho. Slovo má pani Sargentini. Ďakujem, pán predseda. Dnes tu stojíme, e, pretože žiadame pozornosť pre troch bojovníkov za ľudské e, práva v Sudáne, e, doktora Amina Mekyho Medaniho a jeho dvoch kolegov. E, takto sme sa tu zhromaždili aj pred letnou prestávkou, pretože e, sme sa dopočuli o situácii jednej e, ženy, ktorá bola vo väzení spolu s jej dieťaťom. Vieme, že režim v Sudáne vôbec nerešpektuje ľudské práva. Pán Amin Meky Medani je zajatý, pretože teda bol zajatý hneď potom, čo sa vrátil zo zahraničia, za Addis do svojho domu v Chatume kde podpísal eh, chartu, že treba eh, bojovať za demokraciu v eh, Sudáne a že všetky strany by mali vstupovať do dialógu navzájom. Voľby na jar nebudú môcť prebehnúť dôveryhodne, pokiaľ teda sa situácia v Sudáne nezlepší situácia v Sudáne sa vracia do minulosti vláda eh, potláča opozíciu. Eh, diskutovali sme o chatumskom procese. Európske eh, členské štáty by mali s krajinami Severnej Afriky podpísať dohodu, ktorá by mala zabezpečiť, aby migranti ostali v Afrike. Táto dohoda sa podpísala aj so Sudánom ale e, pokiaľ ide o zajatie týchto troch bojovníkov za ľudské práva, vzdá sa mi, e, e, že je to hamba, že kontaktujeme sa s takouto krajinou ako Sudán, kde vieme, že sú tam ľudia, ktorí nemôžu ani len utiecť. Poprosím vás naozaj o ticho v sále. Slovo má pán Celer vážený pán predseda, Medzinárodná e, verejnosť bola pohoršená e, rozsudkom smrti proti e, sudanskej kresťanke, ktorá mala byť popravená iba kvôli svojej viere. Našťastie medzinárodné spoločenstvo svojimi krokmi spôsobilo, že bola oslobodená. A teraz je opäť potrebné, aby medzinárodné spoločenstvo konalo. Ide o Armina Mekyho Medaniho, ktorý bol tajnými službami zajatý, pretože podpísal e, Sudan Call, v ktorom e, zástupcovia viacerých politických skupín zo Sudánu e, žiadajú ukončenie bojov, ktoré znovu začali a žiadajú zmier medzi jednotlivými časťami sudanskej spoločnosti ako dôležitú prípravu volieb, ktoré majú nastať na jar. Ehm, pán Medány má 76 rokov, je teda ehm, ehm, pre ňoho dôležité brať aj všetky e, svoje lieky, ktoré potrebuje, avšak e, tajné služby mu to zamedzujú, čo naozaj ohrozuje jeho život. Treba, aby sme vyzávali Sudán, aby e, rešpektoval ľudské práva na území svojej krajiny. Pán Tanok, pán predseda. Pán predseda EKR e žiada, aby e, sudánska vláda okamžite prepustila doktora Mina Mekyho Medanyho. Jeho e, väznenie bolo, je svojvoľné, bol zatknutý iba kvôli jeho ľudskoprávnym aktivitám, bol zatknutý iba krátko potom, čo sa vrátil z Addis Abeby, má 76 rokov, má vysoký tlak, diabetes a nie je mu umožňované, aby bral potrebné lieky proti týmto chorobám. Sudánska e, e, vláda e, naozaj strašne koná v tomto prípade, preto žiadame jeho okamžité prepustenie. Moja skupina žiada, aby ochrancovia ľudských práv vo všeobecnosti sa nestretali so žiadnymi obmedzeniami ľudských práv a všetky e, e, e, regionálne a medzinárodné dohody o državných ľudských práv by Sudán mal dodržiavať. Pán Weidenholzer, ďakujem. Už e, po tretí krát e, v krátkom čase sa zaoberáme situáciou e, ľudských práv v tomto regióne. Stále znova počujeme, že v záujme stability by mohlo byť nevenovať sa ľudským právam. To je nesprávne vnímanie reality. Stabilita môže tu existovať iba vtedy, ak prevláda právny štát a rešpektujú sa ľudské práva tak ako to žiada Sudan Call, ktorý podpísali viaceré skupiny eh, začiatkom eh, decembra. K, tomu, eh, k ním patril aj bývalý politik a aktivista za ľudské práva dr. Amin Meky Medany. Žiadame jeho okamžité prepustenie a žiadame, aby Sudán konečne vstúpil do dialógu s konštruktívnymi sílami v krajine. Ďakujem, pán Korao. Ďakujem pekne, pán predseda. E, kolegyne, kolegovia, e, počuli ste o Sudankol, o apele, e, aby sa konečne skončila hra jednej strany, hra vlády v Sudáne ale Sudan Cole sa skončil v momente, kedy tajné e, služby vlády Sudánu začali e, jednotlivých e, firmatárov zatýkať. K ním patrí aj Amin Meky Medani, bojovník za ľudské práva, takisto aj líder opozície. Všetci títo boli zatknutí iba preto, že sa rozhodli povedať niečo iné, než hovorí vláda. Toto sa deje v Sudáne systematicky Eh, eh, tento eh, reaguje takýmto spôsobom proti, proti každému, kto mierovo vystupuje proti nej. Naše uznesenie sa týmto zaoberá. Prosím, podporte ho svojim hlasom. Ďakujem, pán Pet. Vážený pán predseda, situácia v Sudáne si vyžaduje našu pozornosť. Neustále správy o porušovanie ľudských práv, e, týraní, takisto prípady vojakov vlády, ktorí e, využívajú násilie na ženách e, ako nástroj vojny. Nás, orgány v Sudane musia plniť medzinárodné normy a ukončiť takéto praktiky. Hlavne deklaráciu OSN, takisto ďalšie deklarácie a nástroje Nedávny prípad teda pána Amina Meky Medányho je ďalším e, dôkazom. Musí byť okamžite prepustený. E, prokurátor Medzinárodného trestného tribunálu už dávno pred rokmi hovoril o tom, že Al-Bashir sa dopustil e, z vojnových zločinov, zločinov na ľudskosti. Naďalej však i so svojím režimom zostáva pri moci Treba zastaviť e, porušenia ľudských práv v Sudane a porušovanie e, práv bojovníkov za ľudské práva. Ďakujem. Slovo má pani Veržia. Ďakujem. Patrím k tým, ktorí včera večer e, odsúdili chartumský proces, ktorý legitimizuje diktátora. Je to diktátorov na africkom kontinente, osobitne to platí pre Sudán pritom jeho dní možno spočítať. Nik, nikdy sa tak e, intenzívne e, opozícia zhromažďovala a to vyjadruje správanie, to ukazuje, aké správanie používajú orgány. E, bombardovanie obyvateľstva, e, zosilnené represálie. E, ďalší e, bojovníci za ľudské práva sú symbolmi, symbolmi apelu boja za spravodlivosť v takejto situácii e, nemožno omilostiť žiadne z týchto e, krokov. Ako je možné, že sa nedokážu odsúdiť tieto zločiny? Nad rámec oslobodenia všetkých politických väzňov treba tiež podporiť e, sudánsku opozíciu, ktorá žiada spustenie procesu dialogu, aby sa nakoniec umožnilo obyvateľstvu žiť v miery a nie pod vládou diktátorov. Ďalší rečník. Ďakujem, pán predseda. Myslím si, že tu treba naozaj doktora Amina Meky Madineho eh, teda treba informovať o tom, akej ťažkej situácii je. E, už pokročila ho v veku, potrebuje lieky, e, trestaný je za to, že sa zasadzoval za e, lepší život svojho národa. Pričom bojoval za tieto hodnoty mieru milovným spôsobom. Ide o občianské hodnoty, ktoré tu my v Európe zdieľame. Naozaj je veľmi nebezpečné to, že že e, sa tu neukončuje tento konflikt tak roky e, devastujúcu situáciu. Treba je spustiť potrebný vývoj. Politický dialog je veľmi krehký a pán doktor Medany potrebuje našu podporu viac než kedykoľvek predtým. Európska únia musí posunúť toto uznesenie sudanskému ľudu. Potrebujeme e, prepustenie týchto bojovníkov, potrebujeme bojovať za a slobodu prejavu. Ďakujeme. Slovo má ďalšia rečnička. Ďakujem, Ďakujem pán predseda. Uh, udalosti uh, v Sudáne sa nezlepšili, pokiaľ ide o vojnu. Doteraz uh, máme známe prípady o ľudských uh, práv vo všetkých častiach krajiny, masakre v regióne Darfur, bombardovanie uh, obyvateľstva, Všetko toto sú e, skutočnosti, ktoré hovoria, že naďalej je ľudskoprávna situácia veľmi zlá. Takisto e, sa, e, sú ohrozované aj práva opozície a e, k ním patrí aj doktor Amin Meky Medány, má 76 rokov, e, bol zajatý tajnou službou e, na základe svojvoľného postupu. Žiadame naozaj o inkluzívny mier v tejto krajine, podporu vzniku dem- naozaj demokracie v Súdáne. Ak nie, tak e, sa v africkom rohu nám nepodarí nastaviť, e, nastoliť e, stabilizáciu situácie. To bude naozaj naďalej ohrozovať aj migráciu. Ak chceme naozaj mier, musíme sa zasadzovať za ľudských práv v tomto regióne. Politické sociálne podety Sudania tam pavil. Ďakujem pekne. Sociálna situácia v Sudáne je stále menej stabilná. Krajina dosiahla Eh, taký zvrat v, v svojej histórii a vedie to k zlému. Úrady vládne uplatňujú represálie voči občanom, obmedzujú slobodu prejavu občanov a limitujú politické diskusie. To je nelegálna aktivita, ktorá jednoducho je proti medzinárodnému právu a štandardom. Ako člen eh, výboru LIBE by som chcel upriamiť pozornosť všetkých, na zadržanie doktora Amína Madányho, ktorý sa zasadzoval o základné práva ľudí v Sudáne. Európska únia musí k tomuto zaujať prísny postoj. Musíme takisto sa postaviť proti náboženským prenasledovaniam. Sloboda náboženstva nemôže byť základom pre, pre prenasledovanie. Musíme vyslať jasný signál. Nemôžeme tolerovať otvorenú diskrimináciu. Ďakujem pekne. Poprosím vás o ticho v plenárnej miestnosti. Teraz zostane slovo pán Castaldo. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Mohli by sme toho povedať veľa o Sudáne a je to všetko bolestivé. Mohli by sme hovoriť o situácii v Darfure. Je to trvalá kríza, ktorá sa ešte vôbec nevyriešila Medzinárodný trestný súd e, prerušil e, proces týkajúce sa vojnových zločinov v, tejto, e, v tomto regióne a to sa spája naozaj s trpkosťou Chcel by som sa teda obmedziť teraz iba na jeden apel, apel za doktora Medányho, aktivistu za ľudské práva, ktorý je e, veľmi odvážny napriek e, svojej chorobe, napriek svojmu veku, ktorý podpísal iniciatívu Call, ktorej e, cieľom je iba odstraniť diktatúru, ktorá trápi ľudí v tejto krajine. Žiadam za oslobodenie zástupcov opozície, novinárov a všetkých, ktorí tvrdo platia za to, že sú presvedčení o demokracii a o ľudských právach. Prosím, oslobote ich, toto hovorím sudanskej vláde, apelujem na celé medzinárodné spoločenstvo, oslobote ich, pretože e, krajina, ktorá e, väzní svojich e, synov, väzní a vraždí svoju budúcnosť. Ďakujem, teraz stane slovo pán Šoprat monsieur le président chers collègues le. kolegovia. 6. decembra minulého roku do, doktor Medani, ktorý bol za ľudské práva, bol zatknutý. A to ukazuje ďalší raz, že mm, Sudán po krvavej občanskej vojne má ďalšie formy represie, e, potláča sa slobodný prejav. V prípade doktora Medaniho ide i o slobodu náboženskú, pretože kolegovia viete, že kresťania sú prenasledovaní v tejto krajine. Pripomeňme si osud Eh, jednej z kresťane, ktorá bola eh, v kartúmským súdom odsudená eh, na smrť za bohorúhačstvo. Je to štát s modelom úplnej arogancie a, a, a, a svoj vôle. Musíme tu odsúdiť zlé zaobchádzanie. Nemôžeme ľudí dať do náručia autoritatívneho režimu. Hlasovať E, proti e, tejto, e, tomuto uzneseniu by znamenalo posadiť sa do jednej rady s tými, čo páchajú zločiny. Ďakujem, pani Geringer. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Znovu sme v Európskom parlamente svetkami problému porušovania ľudských práv a zasahovania proti aktivistom za ľudské práva. V decembri bol zadržaný a uväznený doktor Madani, ktorý sa snažil o nastolenie právneho štátu v Sudáne. Apeloval na ukončenie ozbrojených konfliktov vo viacerých častiach Sudánu a žiadal reformy v krajine. My odsudzujeme jeho bezprávne zadržanie, pretože nemá ani nárok vo vezení na lieky a zasadzujeme sa za jeho okamžité prepustenie. V kontexte toho, čo sa v Sudáne deje, očakávame od vlády, aby dodržiavala pravidlá a dohovory o základných ľudských právach a slobodu vierovýznania. Pán Majer. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ako sme už počuli, bol doktor Medány začiatkom decembra zatknutý. Dôvod ešte nie je objasnený, pravdepodobne kvôli tomu, že podpísal sudánsku vízu, čo je iniciatíva, ktorá sa sadzuje o mieru a demokraciu v Sudáne. Tragické však je, podľa môjho názoru, že sa do väzenia dostal takmer 80-ročný človek, pretože sa zasadzuje o demokraciu. Nemusíme sa pozerať do Sudánu. 14. decembra tohto roku boli v Turecku zadržané osoby, čo do počtu 31. Boli to žurnalisti. A postup Turecka je prekvapujúci, keď si uvedomíme, že daňoví poplatníci v Európskej únii vydajú miliardu eur do tejto krajiny ako pomoc. Dokopy to už je 4 miliardy eur Takže pridaná hodnota sa nedostavila. Zdá sa, že Turecko sa od nás stále viac vzdialuje. Ďakujem pekne. A teraz sa dostávame k spontánnej rozprave, ale nebudeme ju môcť absolvovať, pretože jednoducho už nemáme čas. A na záver dostane slovo pán Dela Vedova. Ale ešte predtým by som chcel privítať delegáciu zo švajčiarského parlamentu, ktorej, ktorú tu e, predsedá pani Kathy Ricklin a takisto tu máme pána Rolanda Rina Bušela a podpredsedu parlamentu e, pána Kristiana Levrata.